Dear colleagues, we continue our farm uh, uh, meeting and point 12 on the agenda. Uh, dobre, takže budeme pokračovať. Budeme mať sektor. Pani Šojdrová je správodajkyňa. Pani Šojdrová, máte slovo, nech sa páči. Páči, ďakujem. Pani predsednička. Táto správa sa zaoberá zrovnoprávnením žien a mužov v médiách v rámci, celého Európs- v rámci celej Európskej únie. Vieme, že médiá sú štvrtou mocou, majú veľký vplyv na našu spoločnosť, na politiku, na občanov a preto musíme sa pozerať, že čo sa stáva, čo sa deje v mediálnej na mediálnom sektore, a sektore je to teda kontrola, e, nastavenie, nastavenie, nastavenie rovnováhy. Ja sa chcem poďakovať u kolegyňa, kolegyňam a kolegov, ktorí mali veľmi dobrú, dobrý, dobré návrhy. Mám niekoľko desiatok týchto pozmeňacích návrhov. Pracujem momentálne na kompromisoch a dúfam, že sa to celé e, akceptuje. Urobíme všetko preto. Čo sa týka našich kompromisných návrhov, tu navrhujeme, aby sa zlepšilo postavenie žien v mediálnom sektore a na druhej strane musíme samozrejme takisto rešpektovať subsidiaritu a nezávislosť médií. Preto si myslím, že by bolo dobre, keby sme podporili členské štáty a nositeľov moci prevziať vyššiu mieru zodpovednosti a aby boli senzibilnejší práve na, k tejto téme, k tomuto aspektu. Eh, mali by rešpektovať ľudskú eh, mali by mm, rešpektovať eh, mm, nezávislosť, mali by tam byť dobré príklady, mali by tam mali by zohrávať efektívnejšiu úlohu aj pri trestanie, takže záväzné kvóty, trestanie, regulácia na úrovni EÚ, ako napríklad pri sexistických pojmoch v reklame. Ide tu v podstate o e, kompetencie členských štátov na strane jednej a na druhej strane sú to témy, ktoré sa jednoducho musia a musíme sa im venovať. To je násilie páchané na ženách. Média by mali spoločnosti ako takej slúžiť. Ich štruktúra, a ich, ich štruktúra, ich práca by mala odrážať skutočnosť, a ako funguje spoločnosť. To znamená, že pracovať v médiách niekedy je veľmi ťažké, čo sa týka vybalansovania práce a pracovných príležitostí. Mali by sme poskytnúť viac, malo by to byť viac aby sme poskytli príležitosti aj ženám. A ja sa veľmi teším, že môžeme pokračovať s touto štúdiou. Um, potom tu budú jednotlivé odborné oddelenia, ktoré to odprezentujú. Ja sa teším na budúcu spoluprácu práve v tejto dôležitej téme. A dúfam, že náš výbor dosiahne pritom dobré výsledky. And now, uh, for... Ďakujeme pekne, pani Šajdrová. Teraz tiež spravodajcovia.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 Ide o osobu, ktorá pracovala ako novinárka 30 rokov, pôsobila ako korešpondentka v Číne a stiažovala sa na e, nerovnosť platov v tejto oblasti. Toto teda preniklo na verejnosť. A je tu povinnosť, že aj e, platy úradníkov je potrebné zverejňovať, čiže ide o rovnakú odmenu za rovnakú prácu novinári BBC sa teda stiažovali, pokiaľ ide o platovú situáciu. Dôležité je Čiže to sa udialo BBC, čo je verejný sektor, ale v súkromnom sektore je situácia ešte horšia. Dôležité je, aby členské štáty investovali viac, aby proti tomu zakročili. Naozaj je potrebné účinne pôsobiť na to, aby mohol verejný sektor fungovať rovnovážne a mm, podobne treba vplývať aj na súkromný sektor. Sú tu veci týkajúce sa základných práv, mali by byť súčasťou predmetnej správy. Napríklad je potrebné poukázať na diskrimináciu, odlišný prístup samotnej hierarchii európskych inštitúcií a v rozhodovacom procese kto má vplyv na mm, agendu a tiež kvóty je potrebné zaviesť e, v verejnom a súkromnom mediálnom sektore ako základný nástroj na potlačenie rozdielov, pokiaľ ide o zastúpenie žien. Potrebujeme regulačný systém pre rovnosť príležitosti na národnej európskej úrovni s jasnými ustanoveniami týkajúcimi sa kariérneho postupu, to znamená, že členským štátom vyslovíme odporúčania týkajúce sa takýchto ustanovení. To sú verejné orgány v médiách, nezávislý ombudsman, ženy, taktiež skupina LGBTI musí byť zapojená do prípravy takýchto ustanovení. súkromný verejný život, politika týkajúca sa obťažovania, sexuálneho zneužívania a tak ďalej. Toto všetko môže podstatným spôsobom prispieť k tomu, aby tieto neduhy v spoločnosti boli vykorenené. A to je potrebné, aby sme dosiahli stanovené ciele. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A teraz pán Mercelesi, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. V prvom rade by som chcel uvítať to, že výbor EMPL včera hlasoval a odhlasoval stanovisko k našej správe. Naozaj ide o jasné vyjadrenie toho, že je na mieste ambicioznosť. Vieme, ako vyzerá situácia s médiami. Vieme, že môžu naďalej šíriť a pomáhať zachovávať rodové stereotypy, čiže proti tomu musíme zakročiť. Um, už sa prvé kroky udiali, ale je potrebné mm, teraz aj realizovať ciele stanovené v texte. Ja by som sa chcel dotknúť dvoch konkrétnych tém. Samoregulácia. To iste nepostačuje. Samoregulácia mediálneho sektora Keby táto bola postačujúca, tak by sme toto téme teraz nehovorili. Nie, naozaj musíme vyzvať členské štáty, aby konali a aj na úrovni EÚ je potrebné niečo urobiť. Čiže povedať členským štátom, urobte niečo a naozaj s touto správou pracujte. Čiže by som bol rád, keby sme sa zamysleli nad napríklad reklamou na tému reklama, pretože práve reklama slúži na e, zachovávanie tých stereotypov. Čiže toto je vec, ktorú by náš výbor mal podľa mňa tematizovať. Potom je tu ďalšia vec. E, malé zastúpenie žien vo vedúcich gremiách. Týka sa to aj médií. Tam je naozaj ten rozdiel veľmi markantný. A tiež by sme sa mali zamyslieť nad tým, či by nebola dobrá Ďalšia smernica. Máme smernicu o zastúpení žien vo vedúcich grémiách, teda správne rady, predstavenstva a tak ďalej. Toto požadujú nielen zelení, ale aj ďalšie skupiny Európskeho parlamentu. Žiadame to už dlhodobo, aby bola smernica týkajúca sa témy rodičovskej dovolenky, teda aby to nebola iba materská dovolenka, lebo nielen ženy, matky by mali mať takúto možnosť, aby naozaj aj ženy vo vedúcich, e, vo vedúcich e, pozíciách mali možnosť sa rozhodnúť, aby mohol nejakú časť e, tejto dovolenky využiť aj muž. Čiže túto progresívnu väčšinu musíme využiť na presadenie tejto myšlienky. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Ešte sa chce niekto prihlásiť o slovo? Dobre. Takže znova dám slovo spravodajkyni pani Šojdrová. Záverečné slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne za všetky pripomienky, za váš prístup. Áno, naozaj musíme byť ambiciozní a dúfam, že sa nám podarí dopracovať k dobrým kompromisom, aj pokiaľ ide o stanovisko EMPL, čo je naozaj kvalitný dokument. Takže ďakujem veľmi pekne a teším sa na ďalšie rokovania. Ďakujem pekne. Ďakujeme. A teraz ďalší bod nášho programu štúdia o rodovej rovnosti v mediálnom sektore. Policy Department C je autorom eh, tejto štúdie. Anna Field Simons, eh, senior researcher, je autorkou tejto štúdie. Prepačte, len by som chcela vedieť, koľko asi času mám k dispozícii. 20 minút, povedzme. 15-20, viac nie pretože o 5. pokračujeme ďalším bodom programu. Áno, výborne. Dobre. Takže mojou úlohou tu dnes je predstaviť e, našu výskumnú štúdiu, ktorú sme vypracovali o rodovej rovnosti v mediálnom sektore v Európe pre výbor FAM. Takže toto je téma, ktoré sa budem vo svojej prezentácii venovať, aké silné, slabé stránky máme na európskej úrovni aj v členských štátoch pri riešení nerovnosti a potom odporúčania, ako ďalej. Nie som si istá, či prezentácia pôjde spustiť, ale už ide. Výborne. Takže pre náš výskum sme skôr urobili prehľad existujúcej literatúry a štatistík, pokiaľ ide o médiá. Riešili sme tiež rámce a um, aktivity členských štátov a EÚ v tejto oblasti. Mali sme prípadové štúdie v Rakúsku, na Malte, v Švedsku a v Spojenom kráľovstve. Mali sme aj formu interviu, to tam boli respondentmi e, ženy, e, ktoré pracujú e, v mediálnom sektore, ako aj ľudia, ktorí sa zaoberajú mediálnym sektorom na úrovni EÚ. Čiže ide o to, ako ukazujú médiá ženy, teda často ide o, o sexistické stereotypy, ženy sú často uh, Eh, ukazované v úlohách zameraných na rodinu, domácnosť, sexualizované úlohy alebo nejaké pomocné, menej významné úlohy, um, ako by boli menej schopné ako muži, uh, čo vlastne neodráža tú rôznorodosť, pokiaľ ide o životy žien v reálnej spoločnosti, ako príspevok spoločnosti. Naozaj vidíme, že v celej Európe a naprieč mediálnym spektrom ženy nie sú dostatočne zastúpené, hlavne na úrovniach, kde padajú rozhodnutia. Väčšina žien, ktoré sme interviuovali, ktoré pracujú v médiách, poukázali na nedostatok príležitosti, diskrimináciu, sexuálne obťažovanie, nedostatočné mm, možností pre eh, matky eh, a tak ďalej. Takže eh, toto je vec, na ktorú sme sa chceli zamerať v našej správe. Sú to ale aj nejaké vedľajšie prvky, ktoré bolo nemožné prehliadnúť. Máme tu viac rezolúcií, európsky rámec, tak že často obsah v médiách alebo aj tieto No, tieto lekratívne akty e, nezodpovedajú e, realite. E, napríklad ženy, keď sa písali scenáre, ak to boli komplikované úlohy, naozaj robustné postavy, tak často hlavne muži tlačili na to, aby boli nahradené jednoduchšími, jednodimenzionálnymi postavami. Takže čo robiť s touto nerovnosťou? Myslím si, že je to spolupráce medzi členskými štátmi, keď sme sa pozreli na to, ako sa ciele rovnoprávnosti eh, vnímajú. Takže sú tu veľké rozdiely medzi členskými štátmi. Najväčšiu úspok sa stavujú v tých krajinách, eh, ktoré e, idú nad rámec minimálnych požiadaviek, napríklad využitie kvót a tak ďalej. Z interviu e, vyplynuli závery podobné ako to, k čomu prišiel Inštitút pre rodovú rovnosť, e, teda, že verejný sektor je na tom lepšie, pokiaľ ide o rodovú rovnosť, než e, súkromný, ale mali sme tu naozaj veľmi závažné diskriminačné prípady aj v prípade e, verejných kanálov, vrátane rozdielov v platoch, z čo to vyplývali aj spory. E, tiež e, veľa osôb, respondentov zdôrazňovalo to, že je naozaj potrebné mať proaktívny prístup, e, teda vedenie, ktoré bude proaktívne za rodovú rovnosť. Týka sa to všetkých médií, reklama, film, rádio, televízia, e, všade to platí. Takže e, vlastníci organizácií, ako aj e, top management, majú veľký vplyv na to, ako to vyzerá v rámci štruktúr firmy aj v rámci obsahov, ktoré sú outputom daného média v teréne sme zisťovali, ako eh, vplývajú na rodovú nerovnosť eh, ďalšie komponenty ako eh, vek, národnostná príslušnosť, poistihnutie a tak ďalej. Často vidíme, že talenty alebo zručnosti nie sú jediné, ktoré sú podstatné. Napríklad v Rakúsku viacero žien poukázalo na to, že naopak vekom v Rakúsku sa zvyšuje rešpekt voči danej osobe v iných krajinách krajinách eh, to bolo presne opačné, takže zase rozdiely medzi členskými krajinami. Eh, no a potom mediálny obsah, eh, tam máme tiež často veľmi stereotypné zobrazovanie žien s určitými charakteristikami. Teraz niektoré z našich kľúčových zistení, pokiaľ ide o rodovú nerovnosť v mediálnom svete. Takže priama diskriminácia na pracovisku Spojené kráľovstvo, Malta, ale aj Rakúsko. V menšej miere švedskí respondenti poukázali na to, že priama diskriminácia je stále podstatná tým problémom v mediálnom sektore, čiže je tu pocit, že oni naďalej e, musia viac bojovať, viac sa snažiť, aby e, sa vyrovnali mužom je tu naozaj množstvo príkladov. Napríklad jedna z respondentiek poukázala na tom, že pri práci pre verejný vysielač e, sa musela obrátiť na tribunál, tak aby e, získala rovnaký plat e, ako muž, ktorý robil to isté. No a potom, čo získala tento, tento Eh, to, toto miesto, to, pardon, potom čo získala teda, eh, vyhrala tento spor, eh, tak problémy nekončili celý, jej kariérny život bol komplikovaný, stále to mnoho psychických síl a tak ďalej. Taktiež prerozdelenie práce napríklad v jednej z krajín štúdie sa ukazovalo, že ženy často neboli využívané v prestížnejších kategóriách spravodajstva ako napríklad financie, ekonomika, zobrali sa takými bulvarnejšími témami. E, taktiež možnosť e, kariérneho postupu v prípade žien oveľa menšia, oveľa pomalšia. Ďalej e, sexuálne obťažovanie toto sa preukázalo ako problém vo všetkých, členských, vo všetkých krajinách, ktorým sa zabrala štúdia kultúra ticha a bezstresnosti. E, toto sa týka kolegov, manažérov, klientov, ako aj e, majiteľov firmy. Čiže ženy poukazujú na to, že e, ten tón v organizácii nastavujú práve vlastníci a top management. Niektoré formy obťažovania sa tolerujú, niektoré dokonca platia ako úplne bežná vec. Me Too kampaň sa práve v tom čase spúšťala, čiže ženy sami zverejňovali e, konkrétne prípady obťažovania a dokonca znásilnení. E, naozaj e, tú kampaň mnohí považovali ako katalizátor spustenia e, tak potrebnej, e, veľmi aktuálnej debaty na túto tému. Kampaň MeToo je odmietnutím e, prevažujúcej kultúry ticha a akceptovania, obťažovania a beztrestnosti a že prispieva k znižovaniu sociálnej akceptovateľnosti takýchto praktík a k zvýšeniu povedomia o potrebe reagovať náležitým spôsobom. Dôležité je uvedomiť si, že respondentky uh, mali odlišné e, názory na sexuálne ťažovanie a kampaň mýtu. V prípade Rakúska konzervatívnejšie respondentky skôr hovorili, že eh, toto nie je závažný problém v mediálnom priestore v Rakúsku a mali pocit, že kampaň zachádza priďaleko. Napríklad nevnímali e, nechcené sexuálne náražky e, v, na pracovisku ako sexuálne obťažovanie a tak ďalej. Čiže tam sú tiež veľké rozdiely. Takže z výskumu vyplýva, že eh, sú e, tu e, určité možnosti mm, spiatočníctva, e, pokiaľ ide o egalitársky prístup. Čiže čo vlastne predstavuje obťažovanie, čo znamená súhlas, ako reagovať na obvinenia a tak ďalej. Ženy, ktoré vystupujú verejne, verejne žalujú, pretože existujúce systémy im spravodlivosť neposkytli. No a Vidíme tu naozaj e, systematické zlyhávanie e, spravodlivosti, e, čiže je potrebné konať a je potrebné sa zamyslieť nad tým, ak ako by sa tomu malo pristupovať tak, aby obe strany boli rovnoprávne, dôkazy a tak ďalej, tak aby sme ehm, ten systém ehm, spravili naozaj robustným. Momentálne tomu tak nie je. Prečo mediálny priemysel ehm, tak veľmi inklinuje k obťažovaniu sexuálnej diskriminácií napriek rôznej legislatíve a politikám národnej európskej úrovni? Práca v médiách je často veľmi kompetitívna, je tam veľká konkurencia a v mnohých mediálnych sektoroch práca na živnosť e, alebo mm, teda voľné povolania e, sú e, veľmi bežné, čiže tie pracovné vzťahy nie sú také stabilné a vždy je niekto, kto vás môže nahradiť. Čiže táto povaha pracovných miest v kultúre alebo v médiách e, môže podnecovať takéto správanie. E, ženy vystavené diskriminácii a obťažovaniu často mm, nemajú možnosť na niekoho sa účinne obrátiť. E, ženy často mali pocit, že keď žiadali, aby sa uplatňovali predpísané postupy, e, že im hrozilo, že prídu o celú svoju kariéru. Takže je potrebné v existujúce pravidla o rovnakom zaobchádzaní na pracovisku, vrátanie e, rovnakej pláce e, a mm, obťažovania, aby sa naozaj uplatňovali. Je potrebné nájsť mechanizmy, tak, aby e, ženy e, mali možnosť e, efekty situácie riešiť, aby to nebolo riziko pre ich ďalšiu kariéru. Toto je naozaj veľmi závažný, komplikovaný problém v mediálnom sektore, aj ste aj v iných oblastiach. Potom je tu e, špecifická situácia matiek pracujúcich v mediálnom sektore, e, starostlivosť o detí e, platená mediálnym sektorom, nič také neexistuje, slobodné povolania nemajú zamestnávateľ ako takého, čiže nemôžu mať platenú materskú dovolenku bez podpory štátu potom rodičovská dovolenka znamená dlhšie prerušenie pracovnej činnosti, čiže je to potom nevýhoda, keď sa na trh práce vrácajú. Týka sa to rýchlo technologického rozvoja v mediálnom sektore. Každý rok sa technológia využíva, kamera, editovacie postupy a tak ďalej, sociálne médiá, online médiá sú čoraz pevnejšou časťou mediálneho sektora v reklame, v zábave, v spravodajstve a tak ďalej. Čiže niekto, kto najs čas vypadne, e, nevie držať krok s súčasnými e, trendmi. A potom e, veľmi dlhá pracovná doba, až 18 dní, 18 hodín, pardon, denne, čiže je naozaj zložité zlučiť to s rodinným životom a preto mnohé ženy hlavne také, ktoré majú na starosti deti alebo domácu prácu, tak tieto si musia vybrať či kariéru alebo rodinu. Čiže sú tu potrebné určité obete na jednej aj na druhej strane, čo má potom negatívny dopad aj na eh, duševné zdravie. Teraz otázka povedomia prístup k part k čiastočnému úväzku, e, toto je veľmi dôležité na zlepšenie e, zosúladenia rodinného a pracovného života. Čo sa to mm, implementuje veľmi zložite, ak v organizácii nie je nastavený náležitý, náležitý systém. A intervia ukázali, že ženy, keď majú pracovať na čiastočný úvezok, e, čiastočne dostávajú úlohy, e, ktorých splnenie trvá dlhšie ako tento e, kontingent čiastočného pracovného času. Preto ženy dostávajú menej, nižšiu, nižší plat a odkúsujú dlhšie. Takže tu je potrebné byť veľmi obozretný. Je potrebné náplň práce skoordinovať tak, aby tí, ktorí pracujú na čiastočný úvezok naozaj odpracovali iba ten úvezok, eh, ktorý majú dohodnutý, teda počet hodín, ktorý majú dohodnutý. Teraz eh, také jemné eh, narážky, nie úplne otvorené. Ženy často pracovali s mužmi, ktorí poučovali, ktorí boli kritickejší. Ide o potrebu um, reagovať na mačistické, agresívne správa, e, sa osoby uh, posudzujú a vyhodnocujú. Tiež komunikácia mm, napríklad na zasadnutiach, e, často tam domin- sa osoby posudzujú a vyhodnocujú. Tiež komunikácia mm, napríklad na zasadnutiach, často tam dominujú muži, Čiže je tu určitá rodová rovnosť v komunik- rôznorodosť v komunikačných štýloch. E, muži e, napríklad horšie zvládali e, nejaké konfliktné situácie. Mm, istý počet žien poukázal aj na to, že hlasnejšie alebo hlasnejšie ženy sa niekedy dochádzali, e, dokázali e, presadiť, e, e, ale bolo to teda na úkor nejakej ženskosti, čiže nejaké nápady, talenty a ne, a nekonkurenčné modely komunikácie e, v štruktúrach takýchto firiem. Tiež sa zistilo, že mimo oficiálnych priestorov firiem, v puboch, často dokonca v striptizových kluboch, a čiže ženy a priori sa nemôžu zúčastňovať. Takže Toľko k tým hlavným problémom, e, s ktorými e, sa ženy pracujúce v médiách e, stretávajú. Čiže komunikačný štýl, pracovná kultúra, materstvo a tak ďalej. A teraz, ako sa postaviť výzvam, pre rodovú rovnosť v mediálnom sektore. Mediálny obsah e, vráta žiava e, alebo si váži princíp slobody prejavu a tiež je tu e, možnosť, že nadmená reakcia bude kontraproduktívna, pokiaľ ide o egalitárske snaženie sú tu nejaké existujúce kódexy, etické kódexy, ale sakcie sú často obmedzené, neefektívne, čiže keď sa hovorí o možnosti zaviesť nové smernice, e, možno e, tá oblasť e, sankcií je tá, ktorá by sa dala ešte viac posilniť. Pokiaľ ide o túto um, oblasť regulácie, vidíme, že respondenti často nepoznajú uh, tieto právne akty, takže tam je potrebné uh, urobiť nejakú osvetovú kampaň uh, Áno, potreba efektívne reagovať na diskriminačný obsah, eh, napríklad v digitálnych médiách. Toto povedomie sa zvyšuje a tiež e, sa rozdeľuje, tiež sa čoraz horšie rozlišuje produkcia a spotreba médií, teda e, tá produkčná a tá konzumčná časť e, je čoraz viac prepojená. Digitalizácia, datový žurnalizmus, sociálne médiá, toto je narastajúci sektor, ktorý predstavuje budúcnosť žurnalistickej profesie a musíme, že aby sa ženy stali toho súčasťou, čiže zvýšenie účasti žien e, napríklad v oblasti školení, v tejto oblasti e, to by bolo isté napomocné. Teraz diskriminácia alebo e, obťažovanie pretrvávajú napriek legislatíve. možnosť využiť obťažovanie pretrávajú napriek legislatíve. E, možnosť e, využiť, musia mať možnosť e, poukázať na takéto prípady bez toho, aby im hrozila strata kariéry. Je potrebné vnútorné politiky v, a vnútorné štruktúry v spoločnostiach a firmách náležite nastaviť. A ešte stále tento cieľ dosahuje. Čiže potrebujeme väčšiu transparentnosť v oblasti platov, potrebujeme jasné požiadavky a je potom transparentnosť e, zvýšiť e, kritéria napríklad kariérneho postupu, je potrebné to zapracovať a tak ďalej. Často, ak aj existujú nejaké úpravy, e, tak sa to ťažko implementuje. Koordinácia čiastočných pracovných úväzkov je nevyhnutná aby e, sa neprekračoval e, ten kontingent pracovných hodín aby s ženami, tak aby ženy mohli zlepšovať svoju kvalifikáciu, svoje zručnosti, E, teda aby poznali, aké majú nároky, aké majú možnosti a tiež vítame e, to, e, že sa väčšia pozornosť venuje ženám, ktoré sa vracajú do práce po materskej dovolenke. Ženy často potom zameškajú nejaký technologický vývoj, čiže je po národnej úrovni Čiže s týmto je potrebné sa obrátiť na eh, lídrov v oblasti médií. To sú ľudia, eh, ktorí eh, naozaj môžu viesť k tej zmene v mediálnych organizáciách. Áno, chcem, aby v médiách personál bol rôznorickejší imič žien. To je všetko z mojej strany. Ďakujem. O zrovnoprávnení a rečníci, ale pani um, Šajbrová. Áno, my ďakujeme veľmi pekne. My e, tu vidím, pre nás sú tie e, vami uvedené výsledky a prípadová štúdia v členských štátoch. A e, to je pre nás všetko veľmi zaujímavé, ale napriek tomu si tu musím všetko pozrieť a musím to rozanalizovať, pretože to, aké návrhy sme urobili ktoré s tým idú ruka v ruke, tie nové nástroje na to, aby sme mohli eh, ten mediálny sektor upraviť eh, a upraviť teda postavenie žien eh, pri práci v mediálnom sektore na to, aby... Čo, čo myslíte, že by bol dobrý návrh? Ďakujem. Ja budem hovoriť po švedsky, si dovolíte. Takže mali by ste si dať asi, um, asi slúchadla. Dobre, dovolte mi srdečne sa poďakovať za skutočne veľmi zaujímavú prezentáciu. Um, téma má pre nás obrovský význam a prichádzalo s inými otázkami, ako je hospodárska, nez, ekonomická nezávislosť, perspektíva a tak ďalej a tak ďalej. To všetko už bolo témou rozhovorov dnes. Uh, my si myslíme, že všetko je e, spolu prepojené, všetko spolu súvisí e, postavenie. E, nejde teda len o ženy v médiách, ale ide samozrejme aj o sexistické obrazy žien v médiách. A v tej prezentácii tiež išlo o to, že ženy možno chceli pracovať na čiastočný úvezok. V Švedsku sa zasadzujeme ale za to, aby ženy mohli pracovať celodenne, aby boli ekonomicky nezávislé, aby e, sa mohli sami o seba postarať. A preto, e, tu je moja otázka, v ktorých krajinách sa toto hovorilo, eh, kde sa eh, žiadali možnosti eh, čiastočných úveskov. Ja by som sa chcela takisto veľmi zriečne poďakovať za vašu prezentáciu a dovolte mi uviesť tri aspekty. Na jednej strane um, si pozrela e, audiovizuálnu smernicu z roku 2010 a tie zmeny, ktoré mala. E, hovorilo sa, že toto nebudú, tu nebudú žiadne rasové e, zobrazenia Twitter, Facebook napríklad, tu sa takisto dohodlo a tá vyčerknúť, ale i niečo iné. Ako fungujú tieto štruktúry zvnútra? A čo sa týka ich obsahu, čo sa týka obsahu, to je ten, ten problém je viac menej vyriešený. Ale ako to funguje znútra? Myslím si, že tu uh, je problémové sa dostať skutočne. Robiť niečo obdobné pre všetky médiá v podstate. Uh, nie. A dve e, veci, ktoré sú tu veľmi dôležité, kvóty. Kvóty sú dôležité, ale kvóty majú e, predstavovať len dočasné riešenie. My sme v Portugalsku hovorili o kvótach pre národné parlamenty, pre Európsky parlament a tak ďalej, ale no, kým nebude mať viac žien prístup k riadiacim pozíciám, potom ste tiež hovorili o tom, že nejak, nejaké ženy, niektoré vlastne e, ženy nevedia, čo odpovedať. Bez mikrofónu hovorí rečnička. Odpovedať. Bez mikrofónu hovorí rečnička. Dobre. Um, áno, možno um, by som sa venovala najskôr vašim otázkam a potom by som ešte povedala niečo k tým nástrojom. Áno, ja to skutočne vidím tiež, takže všetky tieto uh, otázky sú prepojené.